I would like to start meeting. As always, we are on a tight... Začala by som naše zasadnutie, ako vždy máme totiž toho veľa na programe. Medzi nami sú e, vzácni hostia. Musíme naozaj zabezpečiť, aby sme skončili toto vypočutie do 16.45, čo by však nemalo byť problémom, ak sa všetci budú pridržiavať stanovenia čískeho času. E, máme zabezpečených 18 e, jazykov, do ktorých a z ktorých sa tlmočí a samozrejme e, je nahrávané toto stretnutie. Ak nemáte žiadne komentáre, tak považujeme zápisnicu z minulého zasadnutia za prijatú. Nevidím, že boli komentáre, takže týmto je prijaté. Chcela by som medzi nami privítať zástupcov e, Fiat Chrysler Automobiles, lepšie e, známe ako Fiat. Pán e, Harald Vesle, ktorý je zodpovedný za technickú stránku, pán Daniel Chiari z EMIA Product Planning a pán Giorgio Fossati, všeobecný poradca Všetci traja sa vyjadria, ale možno by som e, začala e, od pána Vestera. Dobrý deň, vážení členovia e, tohto výboru. Som veľmi rád, že mám dnes príležitosť zúčastniť sa tohto vypočutia a prezentovať vám náš pohľad Chcem e, začať e, stručným e, prehľadom Fiat Chrysler Automobiles. Sme automobilovou skupinou, ktorá navrhuje, vyrába, predáva obchod automobily v celom svete. pôsobuje v 40 krajinách, máme obchodné vzťahy v viac než 150 krajinách. Skupina má viac než 230 tisíc zamestnancov na celom svete. Eh, máme eh, veľmi veľa eh, závodov, 40, 200, 40 z nich sú v Taliansku, 35 v Európe, 22 v Brazílii, 14 v Mexiku a 6 v Kanade a ďalšie sú v Argentíne, Číne a v niektorých ďalších krajinách. V roku 2015 skupina predala viac než 4,6 miliárd e, teda automobilov, viac než 1 milión v Európskej únii. FCA má e, veľmi rozsiahlé aktivity v oblasti výskumu a vývoja 84 eh, výskumných a vývojových eh, centier eh, máme. Ich zamestnanci sú experti v mnohých oblastiach, od mechaniky až po chémiu či informatiku celkovo 4, vyše 4 miliárd e, eur. Naša e, skupina investovala práve do výskumu a vývoja. To predstavovalo zníženie o 15 od roku 2014. čo však bolo 4% zvýšenie oproti roku 2013 Momentálne sa sústredujeme na znižovanie environmentálneho dopadu našich automobilov, e, znižovania e, zvukových e, a iných emisí, zvyšovanie efektívnosti a miery recyklácie. Chceme takisto zvyšovať bezpečnosť našich automobilov, prepojať ich lepšie s informačnými a zabavnými e, systémami, zvyšovať e, komfort je tiež e, našim cieľom a chceme čoraz viac inovatívnych technológií zapájať do našich automobilov, aby, ale, aby zároveň tieto zostali ekonomicky dostupné. Dnešná situácia je výsledkom know-how, veľmi vysokého know-how v mnohých disciplínach naše aktivity z oblasti výskumu a vývoja tiež by mali zohľadňujú teda e, komplexné e, prostredie v oblasti e, legislatívy. Je viac než 70 právnych úprav, ktoré regulujú napríklad proces typového schváľovania. Takisto sa snažíme vyvíjať alternatívne systémy pohonu, Zasadzujeme sa za e, ďalší vývoj e, elektrického pohonu, či už ide o konvenčné plug-in hybridy alebo elektromobily. Okrem teda elektrickej aj hybridnej technológie skupina tiež investuje do riešení, ktoré umožňujú e, využívanie tých najčistejších e, pohonov od e, plynu po e, biopaliva. Vychádzame teda pri tom, aké, z toho, aké paliva sú na ktorom trhu dostupné. Už začiatkom roku 90 eh, sme eh, začali eh, veľmi investovať do výskumu ohľadom plynového pohonu. Vtedy sme lídrami v tejto oblasti v Európe. Predali sme viac než 44 e, e, tisíc takýchto automobilov, čo predstavuje 50-percentný podiel na európskom trhu. Od 97. roku sme predali viac než 700 e, tisíc automobilov na plynový pohon. Dnes sme tu však, preto aby sme diskutovali o dízlových emisiách. Na úvod chcem povedať, že je viacero e, faktorov za rastom e, dízlového e, trhu. V EU cena dízlu historicky bola nižšia než cena benzínu. Ešte stále je 10 nižšia, spotreba je 20 až 25 nižšia a výkonnosť a spolahlivosť dízlových e, motorov. E, tu si e, cenia majiteľia osobných automobilov aj komerčných, obzvlášť tých, ktorí ročne najazdia veľa kilometrov. Nebolo by možné splniť extrémne ambiciozne ciele EU v oblasti redukcie emisí do roku 2001 bez dízlovej technológie EÚ e, dízlové osobné automobily e, zodpovedajú približne 50 e, celého trhu. Pre FCA je toto značne nižšie a momentálne okolo 35 pre ľahké užitkové vozidla. Vieme, že tento trh je, takmer úplne pokrývajú dízlové automobily. Z technického pohľadu výroba dízlových motorov e, v súlade s Euro 5 e, limitmi e, od roku 2007 znamenalo pracovanie dvoch frontoch, znižovanie emisí zo spaľovania, napríklad pomocou recirkulácie, pomocou katalytických konvertorov, oxidačných katalizátorov alebo filtrov a e, samozrejme toto pokračovalo e, v snahe pri splňaní e, Euro 6. Počuli ste obzvlášť o špeciálnych filtroch v súvislosti s motormi s vysokým výkonom. Teraz sa navyhľuje testovanie v, e, rea, za reálnych jazdných e, podmienok. A takisto sa hovorí o novom testovacom e, postupe, ktoré, ktoré, ktorý by bol harmonizovaný na celom svete, zabezpečil by väčšiu mieru transparencie pre obe strany, spotrebiteľov aj priemysel. Tieto zmeny vítame. 2. februára sme preto oznámili po viac než roku intenzívnej práce a vývoj, že dobrovoľne upgradeujeme našu kalibráciu Euro 6 e, s novými e, e, dátami. Program sa už začal, upgradeovali sme kalibráciu v takmer pri všetkých našich eh, dízlových motoroch, ktoré momentálne produkujeme. Eh, tieto upgrady sú k dispozícii eh, zdarma pre všetkých vlastníkov týchto motorov. Očakávame, že tento program sa ukončí čo skoro a aplikáciou nového postupu vývoju a my vývoja chceme aplikovať všetky túto technológiu pri všetkých modeloch e, e, diesla. Avšak spojené sú s touto technológiou určité náklady. Nemusí to byť už e, ekonomicky schodné používať dieslové, ponúkať dieslové motory pri mnohých z našich cenovo dostupnejších modeloch. A ešte by som sa chcel venovať ďalšiemu bodu. Ako viete, E, Nemecko e, nie je, e, nesúhlasí s niektorými postupmi v Talianskej oblasti typového schvalovania. To vedie k procesu mediácie, ktorý ešte stále prebieha. My nechceme predbiehať výsledok a preto nie je pre nás, pre nás možné diskutovať o žiadnych detailoch, ktoré by boli predmetom tejto mediácie. Okrem toho tiež máme e, povinnosti dôvernosti voči viacerým z našich dodávateľov vopred. Ďakujem za vaše pochopenie. Ak nebudeme e, možní zachádzať do e, detajlov niektorých z týchto tém, Teraz však chcem zúrazniť, že sme pripravení zodpovedať na vaše otázky a takisto sa podeliť s určitými našimi informáciami. Ďakujem, pán Vester, za tieto informácie. Myslím, že mnohí z nás by sa radi o tom dozvedeli viac. Takže bolo by dobre, keby ste nám pomohli e, čo e, najvšeobecnejšie e, toto, toto pochopiť. A teraz už udelím slovo pánovi Brandimu. Ďakujem veľmi pekne pán Vester, za vaše písomné odpovede aj vaše vyhlásenia tu. Moja otázka sa týka vašej odpovede na otázku číslo 2, teda e, rušiacich zariadení. E, hovoríte, že takéto e, zariadenie nie je pokryté výnimkami. Takže zdá sa, že sa sústredujete iba na tie zariadenia, ktoré ukazujú e, automobilu, že je e, testovaný. Ale ak sa pozriem na e, definíciu v legislatíve EU, hovorí sa, že rušiace zariadenie je akýkoľvek prvok dizajnu, ktorý meria rýchlosť napríklad, alebo akýkoľvek iný parameter za účelom modulácie alebo deaktivácie fungovania systému kontrolu emisí, Takže ja mám pocit, že vy využívate veľmi limitovanú definíciu rušiacich zariadení v porovnaní s oficiálnou definíciou v legislatíve EÚ. Chcel by som sa vrátiť v roku 2007-2008, kedy vznikla aktuálna legislatíva. E, viete lepšie než ja, čo sa píše v článkoch. Článok 3.10 e, je presne to, Eh, čo eh, teraz ste spomenuli, naša interpretácia je taká, že v dôsledku eh, skutočnosti, že je to známe, je to stále nutné. Použijú sa články 5.1 a 5.2. Tam sa hovorí, že výrobca vybaví automobily tak, aby sa e, umožňovalo, aby e, pri normálnom používaní automobil splňal e, požiadavky na, naň. A zákaz rušiacich zradení sa nemá uplatňovať vtedy, kedy použ- potreba použiť toto je za účelom predvidenia poškodenia motora alebo predvideniu nehody toto treba zakomponovať eh, do testovacích eh, postupov. Inými slovami, po A nemáme tu žiadne e, rušiace zariadenie, alebo po B v našom softveri nie je nič, čo by uznalo, že automobil práve prebieha testom, ale podľa definície, ktorú som práve prečítal, táto posledná časť vašej definície nie je relevantná. Nehovorí, že e, je to už zariadenie, keď auto si uvedomí, že je testované, môže to byť niečo iné, ale pohneme sa ďalej. E, nevidím, e, že by sa vymeral čas. Máme technický problém, pracuje sa na tom, ale máte ešte 1,5 minúty. ale ja môžem robiť tiež určité manipulácie, hovorí pani predsednička. A ďalšia vec, ktorú som uh, sa chcel spýtať, od 2. februára tohto roka vy uh, hovoríte, že je to len náhoda, uh, po, že to je len pár mesiacov po septembri 2015, je možné kalibrovať uh, auta tak aby bolo možné vyhnúť sa e, tomu, že e, bude motor poškodzovať e, technológie na znižovanie emisí, takže ne, ne treba to kalibrovať, ani sa tomu vyhýbať. Môžete vysvetliť, prečo je to možné teraz a nebolo to možné, keď sa tieto automobily uvádzali na trh? Pretože ide naozaj iba o update software, ak tomu správne rozumiem. Prečo teda E, sa predtým poškodzoval motor e, týmito technológiami na znižovanie emisí a teraz zrazu od februára tohto roka e, tomu už tak nie je. Keďže nemáme dosť času, nechcem zachádzať do technických detajlov, ktoré by podpisovali všetky otázky súvisiace s motorom. Samozrejme, my robíme veľmi veľa testovania, veľmi, eh, naozaj milióny kilometrov eh, sme museli urobiť pre každý nový vývoj. A keď chceme vytvoriť novú kalibráciu, potrebujete aspoň 12-14 mesiacov. Začali sme s touto prácou koncom roka 2014. Trvalo to eh, celý rok 2015 a nebolo to prepojené s témou, e, ktorá vyvstala v septembri e, 40 automobilov sme testovali, najazdili viac než 2 milióny kilometrov za účelom tejto zmeny. Ale o čo tam išlo? V roku 2012 sme začali a potom sme robili e, v následujúcich rokoch e, upgrady a Vyvinuli sme niečo, čo nazývame EcoDrive. Ospravedlňujem sa, že vás opäť prerušujem takýmto spôsobom. E, nebudem mať dosť e, času. Ako vy ste povedali, začali ste e, na tom pracovať už skôr a teraz, ste, teraz už to môžete robiť. Prečo ste používali technológie na znižovanie emisí, ktoré nemôžu byť počas normálneho použitia vypnuté, pričom sú iné techniky, ktoré sa môžu e, použiť bez e, použitia, teda bez e, poškodenia motora. Nede o laboratórium, ale naozaj o skutočné podmienky. Takže toto je niečo, čomu nerozumiem. Nerozumiem ani prečo talianské orgány to prijali pretože to vaša technológia, ktorá môže poškodiť motor, ale vaši konkurenti používajú technológiu, ktorá nepoškodzuje motor. Takže prečo ste nevyužili vy technológiu a prečo vám to povolili? po A my nevypíname, nezapíname, my modulujeme. E, spomína sa tam aj potreba, a hovorí, hovorí sa tam aj o bezpečnosti v legislatíve. 100 tisíc e, e, ľudí od nás kúpilo už automobily v súlade s normou Euro 6. Máme k dispozícii ich feedback, to nám tiež e, pomohlo k rekalibrácii a k redefinovaniu rizík. Pán Zalba. Eh. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som, by som sa spýtal na prvý návrh komisie. Komisiám je to v poriadku? Spýtal, ak Mm, ako odpovedala na návrh komisie, podľa vášho vyhodnotenia novým návrhom komisie by sa zabranilo podobným škandálom do budúcnosti a myslíte si, že s týmto návrhom komisie diesel je udržateľné riešenie do budúcnosti a môžeme si byť v Európe istí, pracovníci v automobilkách, že diesel bude dôveryhodným riešením do budúcnosti aj ekonomicky udržateľné riešenie ako som povedal, jediný spôsob e, plnenia nového cyklu e, by bolo aktívne SCR. Toto všetko e, závisí na detailoch realizácie nového, nových predpisov, či sa musia plniť za všetkých podmienok. Niektoré z testov ukazujú, že vzťah medzi dýzlovou a reálnou spotrebou je 2 ku 1. To je výrazný pomer, podiel. Ak sa tak udeje, súhlasím s tým, že že minimálne s trejšími obmedzeniami 80 gramov na 100 na kilometr dosiahneme za všetkých podmienok prevádzky e, rešpektovanie týchto e, hodnôt. Myslíte si, myslíte si, že úprava niektorých dizlových vozidiel s dodatočnou technológiou znižovaním emisí je udržateľné, technicky udržateľné riešenie? Yes, I think that. Myslím si to, áno. Ako som povedal, bude dôležité pre všetkých výrobcov, hlavne v Európe, kde je, taký síl, je také e, výrazné používanie dízlu, aby sme si naftu zachovali ako palivo v našich flotilách, pretože Všetci si veľmi dobre uvedomujeme výhodu, ktorú to nám to dáva, pokiaľ ide o emisie CO2. Pán Gizelke. Ďakujem a ďakujem aj e, hosťom z Fiatu, že sú dnes tu. Pán Wester, rozumiete asi nemecky, takže tlmočenie e, nepotrebujete. V úvodných slovách ste e, e, hovorili o, sprost, o zmierovacom e, konaní medzi Talianmi a nemeckým spolkovým úradom pre cestnú dopravu. Ja mám otázku. Keď tento úrad v Nemecku dospeje k názoru, že po e, vypínanie po 22 minútach je nelegálne. Čo to pre vás bude znamenať? Zastavíte túto výrobu týchto vozidel e, v Taliansku a v Európe? E, pre nás to nebude znamenať nič, je odpoveď. Po posledných zverejneniach tohto úradu dnes už KBA hovorí, konštatuje, že modulácia toho e, upravovania z plodín po 22 minútach sa deje spôsobom, s ktorým nesúhlasia, ale tie merania, ktoré sú za touto výpovedou, sú veľmi sporné. KBA robilo meranie, prepačte, že pôjdem do detajlov, merali elektrický e, prúd na jednom z ventilov EGR. My máme dva systémy výsko, vysoko a nízkotlakový a tento systém nie je lineárny. A takže viete si predstaviť, že keď, keď sa a, um, a, uh, otvorí klapka, tak tie, tá prietokovosť a, uh, nie je a, uh, priamo úmerné tu, tomu uhlu otáčania sa. Takže to je všetko, čo k tomu môžem povedať. To je samozrejme technické, ale ťažko pochopiteľné. Vysvetlite mi ako lajkovi, čo mienite moduláciou po 22 minútach. Čo to znamená? Je to obmedzenie výkonu? A ak, tak o, na aké percento? Znamená to, že sa modulácia e, splodinových systémov znamená, že Poprvé zmiešavanie medzi vysokým tlakom a nízkym tlakom a spätným tokom splodín sa musí zmeniť v závislosti od e, teploty, výkonu ži- e, okolitého prostredia. Po B počes, počet sa zmení tých, e, tých tzv. noxových eventov, eventov z, z plodín dusíkatých. Doplňujúca otázka v písomnej odpovedi 2 hovoríte, že žiadne e, vozidlo na naftu pod intenzívnym využívaním meracích systémov nemôže pracovať trvalo. Máme tu test 20-minútový, tu je potom ten spor. Keď je, nie je možné trvalo e, to vypínať, ako, kedy, kedy dochádza k vypínaniu Fiatu. Neviem, koľkokrát to mám ešte opakovať, my to nevypíname. Nič nevypíname. Do podrobností vám to nemôžem popísať, to závisí od vozidla a od množstva parametrov. Pani Bonufa, budem hovoriť francúzsky. Okay. Okay. Merci. Euh, bon, je vais pas vous parler... Euh, kde budem hovoriť o 22 minútach, ale o iných testoch, ktoré som robili minulý týždeň vo Francúzsku. Bolo ETAX a pozrela som si výsledky Fiatu 500, ktorý bol testovaný, tri typy testov, ktoré poznáte. Fiat 500 11 500 kilometrov, systém ŽER plus 68,2 mg emisí stanovených v technických eh, predpokladoch. Laboratórny test, tam sa konštatovalo 246 celých eh, na, na tie kilometre a ten druhý test eh, pri štarte tepla. 158 a na ceste to bolo A na ceste to bolo dokonca 1353 mg na kilometr, tak nám môžete vysvetliť, ako je možné, že sú tam také rozdiely medzi tým, čo bolo homologizované a výsledkami Eh, v prípade Kráľovskej komisie? No, I, I cannot explain. Tieto výsledky vám nemôžem vysvetliť. Čo vám môžem povedať? Naše vozidlá eh, nemajú zlé výkony, to vám môžem ako jediné potvrdiť. Naše vozidlá sú moderné. Čo sa však deje, hlavne od minulého septembra, pretože prebieha veľa testovania, ktoré sa to testovanie sa e, deje globálne a všetky tieto testy sa robia pomocou e, met- rôznych metodológií. Meralo sa to napríklad u vozidla Grand Cherokee a to sú čísla, ktoré vôbec nesúvisia so systémami, ktoré my dodávame. Toto auto má 150 tisíc najazdených kilometrov môžem vám povedať a preto prepačte, keď som pritechnický. Ospravedlňujem sa, to nebola moja otázka. Nehovoríme o 150 tisíc, tento testovaný mal len 11 tisíc kilometrov, ale je tam obrovský rozdiel medzi medzi e, údajmi v homologizácii a v jednotlivých testoch a hlavne v tom prvom teste v laboratóriu ja by som bola rada, keby ste odpovedali na... Ja viem, že sú určité testy, ktoré sú urobené, že vy ich spochybňujete, ale je tam obrovský rozdiel. A otázka je, že či je problém so systémami e, emisí, ktoré navrhujete. Ako som povedal, tieto hodnoty vám neviem vysvetliť. Tieto hodnoty by sa nemali objavovať. O, takom, o podmienkach testu nemám informácie, neviem, aký stav mali vozidlá. Všetci vieme a vieme to o, o emisiách CO2 a vieme to aj o tých e, emisiách e, NEDC, to je e, e, cyklus zo 70. rokov Emisie, ktoré meriame za preddefinovaných laboratórnych podmienok, sa nedajú zaružiť e, za žiadnych prevádzkových podmienok vozidel. Áno, ale ten rozdiel by nemal by byť taký veľký, ako je teraz, aby boli výsledky s takto citeľne veľkými rozdielmi až do takejto miery. Určite so mnou súhlasíte že tie rozdiely sú obrovské. Musíme myslieť na dôveru spotrebiteľov, ktorí budú nakupovať vozidlo a im bolo povedané, že vaše vozidlo splňa túto normu a v skutočnosti je to 300-400 krát iné. Tento rozdiel je naozaj obrovský. Uznávate to alebo nie? Čo ja vám môžem povedať, e, vychádza z benchmarkových testov a údajov. Ak úplne vypnete, deaktivujete všetky kontrolné systémy e, emisí. To neznamená modulácie. Je to naozaj deaktivácia. Tak ja si myslím a viem si predstaviť, že u normálneho auta sa viete dostať do rozsahu 12. A to nesúvisí, alebo nie je to nič, čo by vyplatilo len pre naše vozidla. Viac či menej je, je to všeobecné. Pán Henkel. Pán Wester. Túto otázku som položil už častejšie, už viackrát. Ste toho názoru, že tie pôvodné predpisy Európskej komisie boli príliš vágne, boli príliš vágne. Nie sú to len tie maskovacie zariadenia, tie sa nesmú používať, ale že boli všeobecne pri všeobecné a mnohé z toho, čo tu teraz hovoríme o týchto prerušovacích zariadeniach, vlastne súvisí s tým, že, tak, že, to, že tomu tak bolo. Prvne s vami súhlasím, pán Henkel. Prečo? Myslím si, a snažil som sa to vysvetliť, od 70. rokov sme prispôsobovali NEDC a všetci sme boli presvedčenia, že tento cyklus normál, predstavuje normálne použitie vozidel. Mal by predstavovať normálne použitie vozidiel. <clears throat> Tomu dnes tak nie je. A po B potom a sme americko-talianský podnik. Polovičku pracovného času trávim v Spojených štátoch. Intenzívne pracujeme, spolupracujeme s, tamuž, s tamujšími orgánmi, s EPO a ďalšími Principiálny rozdiel medzi zákonodárstvom v Európe a v Spojených štátoch k týmto témam je ten, že, že predpisy koncepčne sú dobré a dobre premyslené. Američania v tých e, implementačných a e, detailných e, podpisoch sú oveľa presnejší a oveľa rigoróznejší, než to bolo v Európe doteraz. Ten nový cyklus e, za reálnej prevádzky, e, tu si treba znova premyslieť, ako precízne popíšeme tie funkcionality v reálnej, každodennej e, prevádzke týchto systémov. Čo očakávame od tej prevádzky? Považujete, pán Wester, za pri, primerané, že smernica o splodinách v Európe a v Spojených štátoch, že by sa, mal, že by sa mali štandardizovať. Pre nás by to bola obrovská pomoc, pretože tie rozdiely nielen u splodinových smerníc nám pre, pre, predstavu, pripravujú veľké problémy. Máme s tým aj vysoké náklady. Uvediem jeden príklad. Keď sme do Ameriky priniesli Fiat 500, musíme na novo skonštruovať princíp stieračov, pretože e, predpisy sú iné, ale e, určite sa Američania nepozerajú inak e, s predným sklom, ale predpisy sú iné. Uvítali by ste za týchto podmienok, že čo skoro sa u tých rokovaniach pri TTIP sa tieto systémy že sa tu do, do, do, dospeje k zhode. To by sme vítali. K téme naftových motorov sa treba zamerať e, v prvom rade na európsku stranu, pretože treba zohľadniť, že v Spojených štátoch tá, e, pri je, sú 3 vozidiel ľahkých užitkových, 3 e, u nás je to takmer 100 e, diesel a pri e, osobných vozidlách 50 Práve ste povedali pri odpovedi na ďalšiu otázku, že americké štandardy, normy sú náročné a jasné. Nebolo by správne, aby sme sa viac, hoc aj, alebo práve preto, že, práve, že máme toľko naftových motorov v Európe, že by sme sa by sme sa nemali predsa len zameriavať na americké princípy. E, súhlasil by som s vami, ale potom by sme museli sa zamýšľať, ako by sme e, riešili e, CO2 problematiku. Nepoznám technológiu, ktorá by to kompenzovala. Bol tu pán Irarios pre minulý týždeň z ministerstva dopravy z Talianska a on jasne povedal, že u Fiatu nie sú e, tie e, maskovacie, prerušovacie zariadenia. Odkiaľ to vie? Na základe testov. Na základe testov e, realizovala e, e, ich jeho inštitúcia. Áno, áno, jeho, jeho inštitúcia. Ide o tú tému witness testing, ktorý je celkom bežný nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch a to znamená, ako všetci viete, na základe narastajúcich nákladov pre sofistikované mesmeracie systémy, väčšina homologizačných testov vo svete, a to sa týka USA aj e, Číny, že sa dejú za účasti homologizačného úradu v laboratóriách výrobcov. Slovo má pán Federle. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Mám blok otázok. Vy tvrdíte, že nepoužívate tieto maskovacie zariadenia a že e, tie systémy jednoducho po určitých minútach vypnete. Je to niečo, čo sa deje s vašimi vozidlami i v Spojených štátoch? a tam prejdete legislatívu, ale emisnými kontrolami dokonca, keď sú vypnuté? Áno. Nevypínajú sa. Klod, e, máš dobrú otázku, ale ja sa zameriam na toto. Koľko dízlových vozidel predáte v Spojených štátoch? U nich tá spotreba tých dízlových vozidel e, v oblasti ľahkých, užitkových a osobných vozidel je to asi, sú to asi 3% a asi 20 tisíc e, ročne predávame. Viac v Kanade než v Spojených štátoch. V Spojených štátoch. Keď e, Fiat interpretuje zákony, interpretujte to tak, aby ste prešli testy, nie aby ste zabezpečili, že vlastné limity, keď sa cestuje, že sa e, splnia. neexistujú implementačné predpisy. Zúčastnil sa e, FIAT na rôznych pracovných skupinách, ktoré štanovali tieto štandardy. Množstvo pracovných skupín sú... Nebol FIAT nikdy na týchto skupinách? Ako ďalší kolegovia e, sa zúčastňujeme prostredníctvom ASEA E, pri legislatívnych diskusiách. Pýtali ste sa na e, e, výklad, na interpretáciu a boli ste spokojní s tým, ako to bolo interpretované. Stav, ktorý máme teraz, je dohoda medzi komunitou všetkých výrobcov a regulatórnymi e, legislatívnymi orgánmi. A to je odpoveď, pretože prečo to nie je vlastne odpoveď. Množstvo pracových skupín je tam veľa predstaviteľov samotného priemyslu a e, my sme chceli zabezpečiť, aby sme nenutili e, priemysel odísť z Európy. Chceme mať limity, ktoré sú pre, ne, pre nich realizovateľné. Zdá sa však, že sme vyjadrili, vyrazili na zlú cestu, že vlastne my si myslíme, že tu máme najvyššie štandardy v Európe a zdá sa, že e, e, e vo svete sú vyššie štandardy. Mohol by to byť problém, že pro, e, priemysel je tak zaimplikovaný do rôznych týchto procesov. Nemyslím si, že e, by sa dali nájsť nariadenia tak, že by sa ignorovala účasť priemyslu, pretože máme všetky technické e, zručnosti. E, na úvod tohto vypočutia som vám prečítal články 5.1 a 5.2, myslím. Ja som sa nezúčastnil na týchto pracovných skupinách, ale medzi rokmi 2005 a 2010, ale ja to chápem tak, keď som čítal si tie naredenia do podrobnosti, že po A bol tu silný e, článok e, o tých e, maskovacích zariadeniach a zo pár článkov neskôr zač- sa začne definovať, začnú definovať všetky výnimky. Ľudia, ktorí rokovali by tak neboli urobili zastupcovia e, priemyslu i regulačných orgánov, ak by to nebolo bývalo potrebné. Čas nám e, vypršiava. E, posledná otázka teda. Vy ste pánu Henkelovi povedali, že by ste uprednostili americký systém. a regulačné štandardy, ale v tom spôsobe, akým pracujú v USA, nemajú priemysel E, zúčastnení na príprave toho narodenia. Environmentálne e, orgány to realizujú a potom priemysel to kritizuje. Možno, že toto by mohlo byť forma zapojenia priemyslu do toho procesu. Inak je v Európe naozaj problém to realizovať. Ja verím, že toto je jeden z dôvodov, prečo si nedokážeme splniť naše normy. Make... Áno. Tu by ste mali byť opatrní, keď si myslíte, že oni len urobia nejakú legislatívu a potom, že ju aplikujú. Ďalší rečník. Nech sa páči. Hovorí pani Konečná. Ďakujem, že ste prišli za nami vysvetliť niektoré postoje vášho automobilového vašej firmy za posledné mesiace či roky. Ešte raz ďakujem, že ste prišli medzi nás. Na vašich českých oficiálnych stránkach sa chválite, že ste automobilkou, ktorá má najnižšie emisie vo vozidlách predávaných v Európe. A je to dôkaz neustáleho zdokonalovania. Za posledných 5 rokov Fiat automobil znížila skupinu svoje priemerné emisie o 14 na 180,2 Um, gramu CO2 na kilometr, čo je výraznejšie lepší cieľ, než je stanovený pre na rok 2015, ale trváte na tom, že tomu tak je. What I, what I can tell you is that môžem odpovedať následovne. Pokiaľ ide o reklamu, tak treba byť veľmi opatrný a dbať na to, o čom informujete. Čo sa týka celkových emisí CO2, akékoľvek modely e, vozidel predávané v Európe, tak sme na čele, alebo medzi prvými tromi spoločnosťami na čele, a to už dlhodobo. Určite by sme tu mohli robiť reklamu na účinnosť spotreby paliva a tak ďalej, ale určite by sme to nerobili cestou, že máme najlepšie emisie. To nerobí nikto, ale naše vozidla, ktoré sa predávajú, tak takú reklamu robíme, že áno, že splňajú normu Euro 5 alebo Euro 6, ale nikto emisie nepoužíva na reklamu a my tiež nie. Ale vaši českí zástupcovia to pri reklame používajú. Ja by vás chcela upozorniť, že vaši čeští za... Len by som vás chcela upozorniť, že vaši českí zastupcovia to v reklame používajú, ale otázka je stále, či by nebolo lepšie narovno povedať, že na rovinu povedať, že E, že s tými lepšími emisiami, že to trvá presne 22 minút, kedy tie vozidla majú tie najnižšie emisie. Ja si myslím, že to by bolo fér, keby sme to spotrebiteľom oznámili. Um, I, I, I can only repeat. Jediné, čo môžem zopakovať, a už som to aj povedal, keď hovoríme že v oblasti emisí sa dáva nejaká reklama. Ja si myslím, že to bude platiť aj v Českej republike, ale ja to skontrolujem na webe. Tak hovoríme o emisiách CO2 a nehovoríme, nehovoríme o NOx emisiách a podobne. Vaša automobilka okrem tých 22 minút, ktoré ste nám nevysvetlili, Máte aj ďalšie komplikácie. Začiatkom januára údajne e, automobilka podplatila predajcov v USA za nadhodnocovanie ich modelov. Bolo to 105 miliónov amerických dolarov. Dostali ste za e, pomalé zvolávanie vašich vozidel na bezpečnostné kontroly. Otázka, e, napravili ste chyby, pokiaľ ide o to pomalé zvolávanie vozidiel v Európe? I don't know what you're, what you're talking about referring to. Neviem presne, o čom hovoríte. Keď hovoríte o USA, my um, myslím, sme tu na to, aby sme diskutovali o situácii v Európe a ja som to už povedal a opakujem, my nič po 22 minútach nevypíname. A for whatsoever reason found point of a z akéhokoľvek dôvodu, ak bola nejaká modulácia KB, ale to vôbec nesúvisí s nejakým zapínaním alebo vypínaním. Na to treba jednoducho zabudnúť. Keď vezmete naše vozidla a naštartujete a rozbehnete sa, po 22 minútach sa nič nestane. Jednoducho v kalibrácii nie je nič také nastavené. Pán Turmes, nech sa páči. Takže vy nevypínate, dobre, modulujete a 80 alebo 90 mali by ste aj nejaké iné čísla. No povedzte áno alebo nie. Takže nemodulujete, neupravujete 80%, tak nám povedzte rádovo, koľko je tá modulácia. Neviem, to nemôžem povedať, lebo to závisí od veľkého množstva parametrov, ale určite nie v takomto rozsahu. Vystúpenie bez mikrofónu. hovoríte o modulácii alebo úpravách, to znamená, že reálne, reálne emisie NOx vyletia nahor, ale potom už nebudú zodpovedať tým zákonným hodnotám. Myslím, že pán Hirari tu už e, tú konkrétnu správu predložil a, a rádovo vás tiež informoval o tom, čo sa deje. Ja som predstavil náš systém EcoDrive. Viac ako 100 tisíc ľudí, e, cez ktorých sme zbierali údaje Ja si myslím, hovorí pán Tormes, že to je otázka, na ktorú môžete odpovedať áno alebo nie. A modulácia znamená, že tie emisie vyletia hore. Dobre, Dobre modulovali ste teda po 22 minútach. Ste pre, e, za RDE testy za emisie v, reálnom, po, v reálnej prevádzke áno. Prečo? Pretože e, pokrývajú alebo odrážajú realitu. Áno, odpoveď, myslíme si, že áno, pretože dnes vieme, NDC e už dnes nezodpoveda tomu, e, čo robia aj zákazníci, vystúpenie bez mikrofónu. Takže vy hovoríte mi ako Fiat, máme radosť RDE, pretože lebo to lepšie zodpovedá realite ľudí, klientov, ktorí šoferujú v mestách. A čo by ste povedali, keby som ja povedal, že v prostredí KBA sú odborníci, ktorí hovoria, že po 22 minútach už sa nemoduluje, ale že po 70. A testy RDE trvajú 60 minút, ak to niektorí neviete. Takže to, čo ste predtým robili v tých normálnych testoch, že ste vlastne povedali, že čistý vzduch je len v laboratóriu to, aký je vzduch v mestách, tak to vám je dosť ukradnuté. Tak a teraz tú istú hru ako, e, te, ako Fiat hráte aj pri testoch RD, alebo nám dáte zároku, že vy ako Fiat, že do budúcnosti tie RDE a že ich budete brať vážne. A to, čo mu vy v realite e, voláte modulácia, takže vy jednoducho nebudete volať, hoci teda tá modulácia je podľa mňa je vypínanie. No to je vaša interpretácia, odpoveď a absolútne nepodložená. Prečo sme za RDE? Pretože svet aj technológie sa vyvinuli, nikdy sme neboli proti, vždy sme boli proaktívni. Zapájali sme sa do novej legislatívy, ako som už spomenul, a pán Turmes, ale otázka bola, mohli by ste to nám všetkým povedať a dať si ruku na srdcu a pozrieť sa nám do očí, že autá Euro 6 od Fiatu nie sú teraz nastavené tak, že po 70 minútach, teda po tom, čo prebehne to obdobie testu RD, teda tých 60 minút, že teda že tie triky, ktoré ste robili predtým, už teraz nebudete robiť. No a pozrite sa nám rovno do očí. Môžete nám to tu povedať? Pretože my sme dostali takúto informáciu, ak by to bolo tak, tak by, tak by ste nás zase vlastne zavádzali. Odpoveď, vaša informácia je nesprávna. Znovu ruku na srdce, tak ako dnes, vypíname, by sme vypínali aj v novej legislatíve. Naše autá sú plne v súlade, takže vy nemodulujete po 70 minútach po tom, čo prebehne test RDE, tak, sme, tak ste prelstili. Vy tomu hovoríte modulácia, my tomu hovoríme vypínanie alebo odpájanie, no ale môžete nám to teda zaručiť? pretože americké úrady nás varovali, že v prípade RDE by sa dalo tiež podvádzať a to by bolo len potvrdenie tohto podvodu. Ja vlastne neviem, čo odo mňa chcete počuť. Naozaj neviem, čo odo mňa chcete počuť. A ja si myslím, že som sa vyjadril ku všetkým vašim bodom, tak ako ste ich nadniesli, rovnako ako nepodvádzam dnes. A ani pri inom cykle to tak nerobil. Vždy som otázku detailne odpovedal. Prečo musíme mať novšie prevádzacie pravidlá, ktoré by stanovili nejaké rozmedzie. Interpretácia nie je to otázka a modulácia. Takže vy nevylúčujete to, čo som povedal. Odpoveď vylúčujem to, čo ste povedali. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pani Evi. Som veľmi spokojná, že som si vo vašom úvodnom vystúpení vypočula, že skupina sa rozhodlo ísť cestou elektrických vozidiel. Je to na rozdiel od toho, čo ste povedali na tlačovke v Markeone, Ja to berem ako veľmi dobrú správu. Sústredila by som sa v otázkach na vzťah a správu talianského dopravného ministerstva. Sedem FC a Fiat, ktoré sú súčasťou tohto testu a boli testované vo vašich laboratóriách a môže sa povedať, že technické interné služby, bolo to isté, alebo ten servis bol ten istý, čo robil homologizáciu, e, robil aj tie isté testy, čo boli postúpené talianským orgánom. Áno, laboratória boli iné, či to boli tie isté týmy, to vám nemôžem zabezpečiť, ale opakujem tento postup. zodpovedný v týchto úlohách od konštruktéra na realizáciu týchto testov, tak títo sa globálne používajú. Ďakujem. Teda ste dostali presné inštrukcie k k vyšetrovaciemu protokolu, ktorý treba realizovať a testovaciemu. Stačí len krátka odpoveď. Nastavenie motora, ako aj všetky detaily sú v norme a to sa overuje na oboch stranách. Ďakujem. Mohli by ste nám vysvetliť, z akého dôvodu talianské orgány sa obrátili na technické služby FCA pravdepodobne, pretože nemajú milióny eur na to, aby mohli investovať do takýchto laboratórií. Vynikajúco. Mohli by ste mi vysvetliť, z akého dôvodu všetky vozidla FCA, ktoré majú horšie výsledky v emisiách NOx, pri e, štarte za tepla. Ako je možné, že tu taký rozdiel? Mnohí nám povedali, že nie sú dôvody, prečo pri štarte za tepla sú vyššie emisie. Opakujem to, čo som sa snažil vysvetliť predtým. Doteraz e, denne prebieha obrovské množstvo testov, stále niečo nové, ktoré prichádza a nie je jasné, za akých podmienok sa to robí, aké podmienky majú vozidlá a tiež nie je jasné ani pravdivé, že tieto vozidlá sú tie, ktoré by sme mali najviac kritizovať. Va bene, grazie. E, mi può eh, dire chi ha deciso Mohli by ste mi povedať, kto rozhodol, že vozidla FCA nebudú testované s cyklom Urban Artemis, ako sa robilo v prípade iných. Mohli by ste nám zopakovať, aký cyklus to bol Urban Artemis? Takže podľa tých výsledok by, výsledkov by to mali byť aj tieto cykly. Dobre. Mohli by ste nám vysvetliť, z akého dôvodu pri prvom overení e, testov NDCI za studená, tak zrazu pri Juliete, Lanča, Y pri GP Cherokee tieto testy alebo výsledky ako keby miznú. Keď v talianskej správe v tabulke 7 kde sú všetky vozidlá, ktoré pôvodne boli v tomto vyšetrovaní s, jedno, s hodnotami a počas správy tieto modely miznú a je nejaký špecifický dôvod, prečo. Poprosím kolegov o odpovede, ja som o tom nebol informovaný. Vozidla jednoducho nezmizli. ale odpoveď sme dali písomne. Jednoducho nebol čas. Existujú tieto vozidlá, keď chcete, tak tie, tieto uh, je možné pokračovať. Pán Borgeze. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem vám, že ste ochotní tu vystúpiť. Výjdem z otázky, ktorá vo vašej odpovedi nebola veľmi jasná. Moja pozornosť sa sústreďuje na jeden aspekt, ktorý je na začiatku celého postupu Fiatu. Input eh, pri tej kontrole výfukových plynov, aké sú technické špecifika, ktoré ste dali vašim dodávateľom v tejto konkrétnej technickej otázke? Ja si myslím, že je to dôležitá otázka, aby sme pochopili, aké postupy sa aj v prípade dodávateľov sledovali. Aj písomne sme na to odpovedali, máte to v dokumentácii, neviem presne číslo otázky, ale čo je isté, že súčasnosti globálne máme troch, štyroch či piatich veľkých dodávateľov, ktorí dodávajú e, systémy vstrekovania alebo následného spracovania, katalizátory a tak ďalej. Všetci pracujeme s rovnakými dodávateľmi. Technické špecifikácie sa nemenia, pokiaľ ide substrát katalizátoru alebo Eh, pokiaľ ide o filter tu ich častíc. To sú všetko eh, podstatné časti týchto systémov. Robí sa variácia len pokiaľ ide o dimenziu vozidla, objem motora a podobne. Ale všetci využívame rovnaké alebo veľmi podobné technológie a rovnakých dodávateľov a neexistuje nejaké následné spracovanie Fiat. Bolo by možné výboru kvôli transparentnosti dať kópiu kontraktu medzi Fiatom a dodávateľom Manety Marelli, aby sme pochopili, aké boli zadané technické špecifikácie. Väčšina našich kontraktov spadá Ide samozrejme o vyrábajúce sa vozidla, nie o prototypy. Obchodné zmluvy s našimi dodávateľmi nielen v našom, ale aj v ich záujme sú predmetom istého množstva klauzul dôvernosti, hlavne aby sme ich ochránili, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Ak máte špecifickú otázku, môžete ju zaslať písomne. Nie, nadarmo dávam túto otázku a Potrebovali by sme dokument v tomto bode a myslím, že my máme túto kompetenciu žiadať o túto zmluvu Vieme, že aj konkurencia tieto výsledky pozná. Aké boli technické špecifikácie zadané pri kontraktoch, kde ste Manety Marely poverili e, pri kontrolách? Aké boli tieto technické špecifikácie? Ja nastojím na tejto požiadavke. Všeobecná odpoveď aj po tomto hearingu budeme pripravení odpovedať na otázky, ktoré sme nezodpovedali. E, ústne tak zodpovieme písomne, ale ja som túto otázku už písomne podal a dostal som len veľmi všeobecnú odpoveď. Quali sono le modifiche fatte sulle stesse vetture? Môžete nám povedať, aké, eh, k akým zmenám došlo v súvislosti s rôznymi programami v Európe aj v Spojených štátoch. Došlo k zmenám eh, iný, iného typu, eh, pokiaľ ide o autá do USA a do EÚ. Sú tam rozdiely, aj kto nie je ešte jasné Musím povedať, že americké normy sú prívne, prísnejšie, či už pre benzín ako pre diesel. Nespýtal som sa na rozdiely. Pýtal som sa na to, aké zmeny ste urobili v súvislosti s oboma normami a ja viem, že sú odlišné. E, musím e, na túto otázku odpovedať písomne, lebo je to veľmi komplexné. Ďakujem veľmi pekne. Pôjdeme do druhého kola. Kolegovia, Povedal som, že tu ide o problém so stihaním lietadla, takže prosím, obmedzi obmedzte sa na 3 minúty. To je naozaj maximum, nie minimum. Pán Salini. Prvá otázka sa týka sociálneho a priemyselného dopadu. Zo sociálneho eh, pohľadu vieme, že obvykle Eh, obzvlášť tí, ktorí majú menej prostriedkov, si volia automobily podľa ceny, nie podľa ich eh, environmentálnej výkonnosti. Máte pocit, že toto všetko bude mať negatívny vplyv na prítomnosť malých dýzlových automobilov na trhu? Odpoveď je jednoznačne áno. Ak porovnám aktuálnu eh, pandu Euro 6 alebo Euro 6b, Real Drive Emissions, očakávame tu významné zvýšenie ceny. Nerobím eh, v, obchodnej politike, ale hovoríme tu naozaj o tisícoch eur. Takže určite to bude mať e, vplyv na trh, e, je mi to jasné. A e, táto pravdepodobná zmena automobilového parku automobilových firie môže mať vplyv teda aj na pracovné miesta, ktoré garantujú automobilové výrobca. Áno, samozrejme, veď všetci poznáte diskusiu okolo elektrických automobilov hybridov. Nehovorím tu iba o emisných normách. Stačí predstaviť si, že investujeme do týchto e, automobilov, budeme e, investovať miliardy a tak ako sme to zažili v Amerike e, s elektrickou 500, nikto ju nechce, pretože je príliš drahá. Posledná otázka. Mali ste možnosť overiť si, aký dopad v oblasti emisí CO2 má výroba elektrických automobilov? Toto eh, by si vyžadovalo veľmi dlhú eh, diskusiu. Ja osobne som veľmi skeptický, pokiaľ ide o elektromobily. Nie pokiaľ ide o lokálne emisie, ale z pohľadu globálneho, eh, globálnych emisí CO2 eh, boli vytvorené štúdie, diskutoval som s dodávateľmi batérií, môžem citovať určité údaje, aj teda pokiaľ ide o elektrickú energiu, ktorá sa globálne vyrobila, eh, bolo to 10 eh, tisíc teravatov v roku 2000 a eh, zdro, základným zdrojom eh, pre vytvorenie tejto elektriny 64 65 to boli vlastne neobnoviteľné zdroje energií. A posledné údaje, ktoré sú v dispozícii, sú z roku 2015. 2,5 krát viac elektriny sa vyrobilo v tomto roku a žiaľ zdroje sa ešte zhoršili. Dnes sme e, na približne 70 neobnoviteľných zdrojov. Veľké e, rastúce ekonomiky, e, ktoré rastú, rozvíjajú sa veľmi, sú závislé od uhlíka a veľmi to zhoršuje globálne emisie CO2. Vo vašom vystúpení ste povedali, že ste zmenili kalibráciu vašich vozidiel, aby ste rešpektovali v normy Euro 6. Čo sa zmenilo doteraz? Hovoríte, že to bolo na ochranu motora, že systémy nefungovali dobre. A čo sa zmenilo vo februári, že spôsobuje, že tomto novou kalibráciou môžete zároveň rešpektovať Eh, emisie NOx a zároveň ochraňovať motor. Um, Snažil som sa toto vysvetliť na úvod. Hovoril som o našom module EcoDrive v automobiloch, ktorý eh, zaznamenáva všetko, čo naši, eh, čo naši zákazníci robia. A teda skúmame obzvlášť e, e, tie údaje z Talianska, ale aj globálne. A prišli sme na to, že prakticky 95 všetkých ciest je na menej než 60 minút, a podobne. A toto nám poskytlo jasné indikácie toho, kam vlastne sa vydať s kalibráciou pretože viac menej sme mali e, istotu, že riziko, ktoré sme sa snažili pôvodne e, sa mu vyhnúť, v realite neexistuje. Dobre, takže v tomto prípade, prečo sa to neurobilo skôr a ako si e, rozdelili úlohy tej jednotlivé strany a kto nesie nakoniec zodpovednosť a kde iba o kalibrovanie a zároveň o rešpektovanie noriem a ochranu motoru. Takže prečo ste to neurobili už skôr? To nájdete v písomných odpovediach. Je to veľmi komplexný proces a nechcem eh, k tomu teraz nič dodávať. A prečo sme to neurobili skôr? No už potrebovali sme dostatok tr- eh, automobilov Euro 6 na trhu a potrebovali sme, potrebovali sme dostatočný počet, dostatočne veľkú vzorku spotrebiteľov na to, aby sme mohli e, vlastne prispôsobiť kalibráciu lepšie. Pán Šulce. Ďakujem pekne aj z mojej strany za to, že ste dnes medzi nami. E, k vašej e, písomnej odpovedi na otázku 2. Jednu vetu chápem tak, že tvrdíte, že vaše automobily E, neprichádzajú na to, že sú testované. E, je to správne? Áno, presne tak. Myslíme si, že to nie je potrebné. Nepotrebujeme to pre našu kalibráciu. Takže možno e, si nerozumiem, pretože každý, kto doteraz bol, aj firma Bosch, Eh, povedali, že je to, nutne, eh, je to úplne nutné na to, aby si to uvedomili napríklad aj eh, pokiaľ ide o systém ABS a povedali nám zatiaľ všetci, že každý automobil musí vlastne nejako si uvedomiť, skonštatovať, že práve sa testuje. Nie, rozumieme si, hovorili sme o emisných kontrolách a vy ste pýtali, či pokiaľ ide o e, emisné kontroly, či tam si to musia e, auto uvedomiť. E, sú aj iné systémy kontroly iných druhov. Vtedy je to potrebné, ale nie pokiaľ ide o meranie emisí. Moju otázku vidíte aj v videu. Ja som sa nevzťahoval iba na kontrolu, pokiaľ ide o emisie, ale všeobecne, no ale dobre. A ďalšia otázka, ako dôležitý je pre vás nemecký trh? 3 milióny e, z 13, pokiaľ viem. Takže je relatívne dôležitý, lebo dnes ste viackrát povedali, že po 22 minútach e, ne e, vypínate, čo sa práve že často hovorilo v Nemecku. Prečo nejdete masívne do ofenzívy a nepoviete, že to je nesprávne tvrdenie? Pretože, znie odpoveď, lebo nechceme viesť súkromnú diskusiu s KBA, ale máme veľkú dôveru v prebiehajúci proces mediácie, našu historickú homologa, homologačnú, náš homologičný orgán, ktorý e, vlastne e, homologoval všetky e, motory FCA všetky e, homologuje talianské ministerstvo. To sú naši e, kontaktní partnery. Tí e, urobili certifikáciu. Ešte jedna krátka otázka. Magnety Marely by som sa chcel ešte spýtať niečo. Nie je ale čas, preto sa spýtam. Dnes by ste viedli komunikáciu s nemeckými ministerstvami rovnakým štýlom ako v minulosti, v posledných mesiacoch. Áno, Viackrát e, sme tam boli pozvaní, odpovedali sme na všetky otázky. Paralelne nás, nám poukázali tarialské orgány na to, že zodpovedávame na otázky, ktoré e, spadajú do ich e, zodpovednosti. Pani Šaldomoze, ďakujem veľmi pekne. Vo vašej odpovedi na otázku číslo 8 nám hovoríte, že väčšina vašich automobilov, e, teda automobilov na európske trhy a automobilov vyrobených v Európe na e, USA e, sú typovo schvalované v Taliansku, ale pokiaľ ide o automobily vyvinuté v USA, používate holandské a britské orgány. Môžete vysvetliť, prečo sú tam historické dôvody E, to robil Chrysler e, v minulosti a FCA je vlastne zlúčením e, Fiatu, Group Automobiles a Chrysleru. Takže nikto z nás, ani americká strana, ani európska strana neurobila žiadne zmeny, pokiaľ ide o homologizáciu. E, Eh, my sme sa jednoducho ďalej pridržali eh, ministerstva v Taliansku a naši americkí kolegovia eh, pre viaceré oblasti Američania používali EPA, jednoducho tí používali buď Holandsko alebo Veľkú Britániu. Súvisí to aj s pracovnými vzťahmi a e, s procesom, ktorý e, tu je. Tí ľudia navzájom spolu spolupracujú e, dlhé roky a nikto to nemenil. Ďalšia otázka týkajúca sa e, dohľadu na trhom v Európe. Myslíte si, že je e, postačujúci na to, aby vytvoril rovnaké hracie e, pole pre Eh, automobilových výrobcov v Európe, alebo by sa eh, tento dohľad mal zvýšiť, aby sme zabezpečili, že všetky automobily budú v súlade s normami. Viete, že naradenie napríklad hovorí, pokiaľ ide o emisné kontrolné systémy, že musíme zabezpečiť, aby fungovali do 160 tisíc kilometrov eh, v Európe e, sa testujú e, práve, e, sa používajú práve testy súladu. Pôjde Takže ide o to, že v podkladoch máte všetko to, čo vlastne sa deje. Myslíte si teda, že by bolo potrebné zvýšiť to hľad, že by sa malo kontrolovať viac auta e, na cestách, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov auta, ktoré kupujú. Nie. Musíme e, jednoducho vylepšiť e, legislatívnu stránku. Nemyslíte, že by bola dôležitejšie, dôležitejšie postupovať na oboch frontoch? Samozrejme lepšia legislatíva, ale aj lepšia kontrola. Nemyslíte si teraz, že by sme potrebovali lepšiu kontrolu, lepší dohľad na trhu? Ja by som sa sústredil na dohodnutí nového nariadenia, ktoré by bolo e, v súlade s tým, o čom tu diskutujeme. A potom samozrejme potrebujete e, zabezpečiť, aby sa veci e, dodržiavali. Potrebujeme tu kvalitné, nezávislé inštitúty. Pán Niedermayer. Ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste medzi nami. Tri E, krátke otázky. E, prvá sa vzťahuje na vašu odpoveď k otázke 11. Povedali ste, že e, ECR nie je k dispozícii pre malé auta. Zamýšľam sa nad tým, čo myslíte pod malými automobilmi, keďže niektorí vaši konkurenti ich používajú dokonca aj v segmente B. Tu mám na mysli segment A ako Panda a Fiat 500 a e, SCR, pokiaľ ide o to, máme rôzne typy, e, pasívne, OEM, ktoré e, bolo k dispozícii už v roku 2008 napríklad. To nie je oveľa lepšie než NOx Storage CAD alebo recirkuračné systémy čo je úplne jasné dnes je, že e, keď e, sa pozrieme na rok 2007, tieto pasívne systémy e, tu už nebudeme mať, budeme tu mať už len aktívne a v našej písomnej odpovedi vidíte, aký to predstavuje priemerný náklad. Stručná otázka. Ste za technologickú neutralitu e, právnych úprav ako v USA alebo aktuálny systém, kedy určité technológie sú podporované? Technologická neutralita je moja otázka. Rovnaké emisné limity. Áno, určite znie odpoveď. A posledná otázka. E, účelom laboratórnych testov je vidieť dopad e, e, používania automobilov za normálnych okolností, ale v Európe sme sa dostali do situácie, kedy výrobcovia automobilov iba vlastne upravovali autá pre laboratórne podmienky. Je to pravda, alebo nie, nehovorím len o Fiate. A nezaberali sa vôbec tak veľmi dopadom na kvalitu ovzdušia. Nie, myslím, že toto nie je pravdou Myslím, že každý sa pridržiava pravidiel. Thank you very much. Uh, Mrs. Kaldenbach. Pani Kaldenbach. Od opakovanie nič nezlepšuje. E, v tom s vami súhlasím. Európska legislatíva nie je samoučelná. Jedným z účelov samozrejme bolo pod, konkurenčné podmienky e, v Európe e, zosúľadiť, ale e, pôvodným podnetom bolo, e, boli environmentálne a zdravotné aspekty. Teda touto legislatívou sa mali znížiť e, emisie, aby sme tu mali nižšie riziko pre e, respiračné choroby alebo e, choroby e, obehu, srdcového obehu, krvného obehu. Uvedomujete si, že tým, že sú tu obrovské rozdiely medzi laboratórnymi údajmi a e, údajmi z, e, a emisiami z bežného používania, vlastne tieto ciele nie sú dodržané, a e, keďže e, firmy si e, uvedomujú tieto veľké rozdiely a prispievajú aj manipuláciou softverov k tomu, že vlastne sa nedodržiava tento cieľ, ktorý si stanovil zákonodárca a tým sa vedome privádzajú škody tak zdraviu občanov, ako aj životnému prostrediu. Nie som lekár, takže nemôžem sa vyjadriť s konečným dôsledkom k tomuto. Videl som štúdie a všelijaké špekulácie. Myslím si, že jediné, čo nám naozaj pomôže ďalej, je presne definovať, čo v budúcnosti chceme a za akých podmienok. Prednedávnom e, sa viedla diskusia, neviem, či je vám to jasné, ja to sám si musím ešte overiť, Hovorím to teraz len tak neoverene, viete to všetci, že spálovanie e, plynu um, vedie k vysokým koncentráciám NOx a uh, sú dôveryhodné zdroje, ktoré tvrdia, že koncentrácia NOx ktorej dochádza v domácnosti, keď varíte na plynovom uh, variči, je eh, do veľkej miery vyššia než eh, to, čo nájdete eh, v centrách miest. Chcete tým povedať, že to, že sú ľudia doma varia, spôsobuje, je, je, je hlavným dôvodom všelijakých respiračných chorôb automobily k tomu iba čiastočne prispievajú? Nie. Každý e, vlastne sa stará o tú svoju časť. My sa staráme o e, automobily. Ja toto poznám príliš málo, celú túto tému, takže nemôžem sa vyjadrovať k zdravotným e, dôsledkom tej či onej koncentrácie. Povedali ste, že vám nebolo jasné, že v prvom rade išlo o redukciu emisí a teda e, zníženie e, NOx za, za účelom ochrany zdravia a e, životného prostredia. Vy ste to videli čisto iba ako regulačný postup. Pán Wester, pán Gerbrandy, považujete Nemeckú KBA a RDV v Holandsku ako nezávislé a eh, renomované inštitúcie. Teraz vypadol mikrofón. Ale ešte stále napadáte výsledok e, výsledkov, eh, pokiaľ ide o Fiat a GP. Ja som inžinier a musím vedieť toho viac o tom, čo eh, sa urobilo, za akých podmienok, musím vedieť všetky parametre a potom sa môžem rozhodnúť. Eh, pripustili sa pánovi Turmesovi, že po 22 minútach E, začne e, modulovať e, automobil Fiat, Fiat a vtedy sa zvýšia emisie NOx. Môžete k tomu povedať niečo bližšie? Ja vlastne nepoznám detaily, ale viem, že sa určitých podmienok po 22 minútach dôjde k modulácii. Nepoznám bližšie detaily, takže nemôžem hádať do, akých, do akej miery k tomu dochádza. Mm, spom, počuli sme tu predtým nejaké fantastické čísla, ale nemôžem sa k ním vyjadriť. Fiat nevie, či e, toto auto e, e, má vyššie emisie NOx, keď je modulované po 22 minútach? Ja hovorím o oceku 5.1 alebo 5.2. Každý vie, vy viete, tiež naše laboratórne podmienky pre emisie CO2 a iné emisie e, sa odchylujú. E, sú tam rozdiely medzi laboratórnymi testami a e, skutočnosťou. Ale môžete mi povedať, ja sa pýtam niečo iné, či Fiat vie, či tieto automobily emitujú viac NOx po 22 minútach, keď tento automobil moduluje je, sú tam vyššie emisie, ale e, či sú tie emisie nad limitom, to neviem. Ja sa nepýtam, ja sa len pýtam, že či sú tie emisie vyššie. E, sú vyššie, ale sú stále e, v rámci e, hranice. Akej hranice? Legálnej hranice. ale vlastne tam nie je žiaden eh, právny eh, limit po 20 minútach. Tak je to momentálne nastavené v legislatíve pretože eh, testy hovoria len o 20 minút, minútach, takže keď hovoríte o legálnych limitoch, tak tie neexistujú, pretože tie sa vťahujú iba na prvých 20 minút. Myslím, že takto je to v súlade s vašou právnou analýzou. Nehovorím po španielsky ani arabsky, ja si myslím, že som odpovedal na všetky vaše otázky. No už zatiaľ nie. Ďalšia otázka. Povedali ste nám, že ste proces e, ovplyvnili cez ASEA. Fietale sú často súčasťou e, delegácie v technických pracovných skupinách e, vo viacerých oblastiach. Súhlasíte s tým? It's a fact. Mr. It's a fact. Can you give us an overview of... Mohli by ste nám ukázať prehľad všetkých e, stretnutí, kde Fiat bol oficiálnou súčasťou talianskej e, delegácie? To je totiž dôležité pre celé to vyjednávanie. E, použil som vašom čas predtým, ale ukradnem aj teraz v 12. pokiaľ ide o Mm, chcené o, o zmeny alebo vylepšenia a bol by som rád, keby ste sa sústredili a keby ste na túto tému vylepšení, chcených vylepšení detailne sústredili. Ako som už povedal, Vychádzali sme z ankety asi 100 tisícov klientov, ako dlho šoferujú, odkedy, kalibrácia. Samozrejme, že e, sme inštaláciu či zariadenie nejakým spôsobom e, nemenili významným spôsobom. To by znamenalo, že by to bolo kompatibilnejšie s RDA, pokiaľ ide o modely FCA. Ospravedlňujem sa všetky tieto práce. vedú smerom práve k tomu cyklu RDA. Pani Konečná. Ja... Ospravedlňujem sa. ale podľa toho, čo nám hovoríte, vôbec nerozumiem, prečo tu sme. Všetko ste robili v poriadku. Všetci, ktorí zistili, že to v poriadku nebolo, sa vlastne mília, alebo majú nesprávne údaje, alebo to zlé počítajú. Uvedomujete si závažnosť tej situácie, že kontrolné orgány členských krajín EÚ prídu na to, že niečo v poriadku nie je a vy nie ste schopní ani e, minimum pochybností priznať. Absolutely not. Určite nie. Hovorili sme o rešpektovaní zákona. Mali sme však aj diskusiu na úvod a povedal som vám, že plne podporujeme tieto aktivity, aby sa naše cykly zlepšili, aby sa naše predpisy zlepšili, aby sa implementačné nariadenia rozšírili, aby sme boli preciznejší v našich očakávaniach. Vy ste tu viackrát hovorili o tom, že spolupracujete alebo že máte filiálky v USA. Chválili ste ich pred predpisy, ktoré tam majú. Sú podľa vás v určitých hľadoch lepšie. Prečo sa, a preto sa vás teda pýtam, prečo ste v rámci vašej automobilky nezaviedli tie prísnejšie a lepšie predpisy e, USA než sú tie európske, keď máte taký záujem o ochranu spotrebiteľa, ako tu tvrdíte a ako sa vaša automobilka snaží dokázať vo svojich prezentáciách. Nemyslíte si, že keby sme urobili to, že vezmeme predpisy USA a vy ich začnete naplňovať v európskych štátoch, že by sa vlastne všetko vyriešilo? I, I that, uh... Som vám povedal, že sme za globálnu štandardizáciu. Ak sú to e, či už pre benzín alebo e, naftu e, normy americké, ktoré sa vyberú, sme za to. My si určite uvedomujeme hranice terajších predpisov v minulosti i v budúcnosti e, chceme podporovať všetky práce, ktoré nás povedú k väčšej miere e, jasnosti pre nás i pre našich e, klientov. Pán Turmes, posledná otázka. Vy ste povedali, že to článok 5.1, ktorý definuje normálne využitie, mali ste pravdu E, normálne využitie, aby sa e, rešpektovalo toto e, nariadenie. Design, ktorý rešpektuje tieto predpisy, to je pokiaľ ide o brzdy, robíte tieto testy pre brzdy, sú lepšie. Ďalej potom bezpečnostné pásy. Ide o rešpektovanie týchto predpisov. Robíte pre tieto pásy optimalizované testy a v realite sú menej dobré a k dverám pre normálne využitie takisto, aby sa použili požiadavky tohto, tejto smernice. Robíte i dvere, ktoré sú špecifické v testoch a potom e, rozdielne dvere pre normálne využitie. To, čo je neuveriteľné, je to, že za normálnych podmienok e, všetky definície vo všetkých legislatívach a vy sem prichádzate a tvrdíte nám, že e, pokiaľ ide o emisie, že iba v laboratóriu e, platia tieto čísla a nie v mestách. Naozaj e, je mi to ľúto. Úmyselne ste vytvorili autá, nie aby chránili zdravie európskych občanov. Úmyselne to urobila vaša spoločnosť musím úplne e, e, zamietnúť, čo tvrdíte. Je tu veľký rozdiel medzi legislatívou a bezpečnostnými systémami a inými systémami. Nie sú tam články ako 5.1 a 5.2. Tam, kde ide o záujmy e, klienta, ide tu o bezpečnú prevádzku. Povedzte nám presne v EGR. Čo musíte chrániť? Čo, čo treba chváliť v EGR? Množstvo našich otázok ste boli presní. Čo presne treba chrániť v, EGR, e, v EGR, u emisii, u NOx? Ak systém je EGR, ak bežia pre nekonečný čas podľa uh, e, uh, e, sadzie budú tu rôzne e, vady, slyhania turbo, e, e, dízlov a tak ďalej. Vozidlo stratí výkonnosť, nebude môcť zrychľovať. Pri podobných efektoch boli stiahnuté flotily, kde pedálový, plynový pedál nefungoval. Sú tu ECR a ďalšie. Vy ako spoločnosť ste mohli kúpiť tieto ECR v e, vyššej kvality, ktoré využívali ďalší výrobcovia. Vy ste umyselne vo vašich modeloch kúpili veľmi lacné ECR, ktoré po 22 minútach e, sa vypínali alebo modulovali. To je realita. To je absolútne lož. My používame také isté komponenty ako iní výrobcovia. Chcete povedať, e, súhlasíte, že sú rôzne kvality ECR Niektoré sú výkonnejšie než iné a vydržia dlhšie. Odpovede nie. Posledná otázka. Ďakujeme vám. Držali sme sa času. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Ako tu už zaznelo, vašim smerom prídu ešte ďalšie písomné otázky. Lehota na tieto otázky pondelok 24. oktobra. To je naša eh, lehota. Dear colleagues. Kolegovia, kým mi stihnete utiecť, pripomínam, že a môže to prebehnúť veľmi rýchlo, e, je to ďalší bod našeho programu. Nie veľmi často máme e, možnosť na výmenu názorov, pretože ako viete, e, bežíme z jedného hearingu na ďalší, ale musíme si predsa ale aj vymeniť názory, aby sme prediskutovali naše závery. To, čo teraz urobím spolu s vami, je veľmi rýchly feedback k misiám, ktoré sme realizovali. Ak súhlasíte e, vy dvaja spravodajcovia, tak to môžeme spojiť. Rýchly úvod e, e, GRC, potom pán Zalva a potom pán Gebrandy. Ešte nie. Len súhlas, či súhlasíte, aby sme to urobili takto, aby sme spojili feedback z týchto dvoch e, misií. Začneme GRC, teda misia do spoločného výskumného centra v Ispre v Taliansku 18. a 19. júla 2016. Boli sme 12 za EMIS, ja som bol takisto prítomná pán Zalva ako spoluspravodajca bola to určite veľmi e, poučná návšteva a veľmi dobre pripravená zo strany JRC, e za, to, za čo chcem poďakovať. Mali sme príležitosť navštíviť aj laboratória na e, ISPRE, laboratória VELA, kde ide o meracie a procedurálne otázky k emisiám. Tiež sme hovorili o veľmi diskutovaných laboratórnych testoch a podrobnejšie sme mohli pochopiť zariadenia PEMS na e, testovanie v reálnej e, prevádzke. Tieto PMS sme testovali práve v ISPRE e, na teda v prevádzkach ISPRE sme diskutovali Začali sme už tu na vypočutí IRC 19. apríla tu v Bruseli a ešte stále musíme rozhodnúť, či znova prizveme opätovne JRC na naše vypočutia. E, na začiatku septembra máme otvorené diskusie. Pán Vladimír Súča v rátane pána Disantiho a ďalších odborníkov. Počas týchto diskusí sme sa snažili vyjasniť, otázky spojené s našim vyšetrovacím výborom. V prvom rade išlo úlohu JRC pri odhaľovaní nezrovnalostí pri emisných, e, e, emisnom správaní a tiež follow-up e, voči komisii. Takisto sme hovorili o chronológii vývoja, vývoja testov PM aj RED a tiež sme e, výdatne diskutovali o ďalších krokoch vpred pri schváľovaní úlohe IRC a skutočno, že je tu veľký záber možností zlepšenia, e, pokiaľ ide o e, návrh komisie, ktorý tu máme momentálne predložený. Jediná zmena by mohla byť vytvorenie nezávislého orgánu s jasným mandátom a politickým podporou kde by boli záujmy európskeho priemyslu, výrobcov automobiliek. To je však výrazne veľká téma na zamyslenie a netýka sa to práca len tohoto výboru, ale i e, práce v ďalších výboroch, ako je IMCO a pokiaľ ide o odporúčania v tejto veci, návšteva JRC a diskutovanie s manažmentom, to nám všetko dalo e, dobrý pohľad na to, ako vyzerá európsky e, proces tvorby politík. Tiež nám to dalo možné podnety, ako môžeme zmeniť tento systém v budúcnosti. Z priestor by som dal, dala pánu Zalbovi a potom pán Gebrandy k ďalším misiám, ktoré sme učinili. Ďakujem, pani predsednička. Náš výbor mal misiu s cieľom ohodnotiť technické služby v Luxembursku a v Nemecku 21. a 22. septembra. E, ďalšia prezentácia sa dala k dispozícii kolegom Emisu 13. 13. oktobra a dá sa nájsť na našej web stránke. 5 členov vrátane e, kolegov pán Gebrandy a ja sme sa zúčastnili misie e, privítali nás luxemburskí predstavitelia takisto v Nemecku, v Lamsheime. Chcem im poďakovať za ich e, pohostinnosť. 21. septembra 2016 bola návšteva k prevádzke týkajúce sa katalizátorov. Tá miestni predstavitelia nám dali prehľad aktivít v, pri e, vývo, e, vývoji emisí e, katalizátorov Európska legislatíva od euro jednotky po euro šestku bola rozhodne úspechom. Prevádzky, prevádzky a dízlové e, môžu byť v plnom súlade s Euro 6 a e, je to projekt zrelý podľa ich názoru a môže sa spustiť na trh. Tiež e, je tu požiadavka viac e, e, etiky a osvety. Preto by tu nemali byť právne medzery. Program pokračoval prezentáciou prevádzky Unicor a popoludní 23. septembra sme sa stretli s luxemburským ministrom pre životné prostredie predstaviteľmi ďalej ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a tiež predstaviteľmi e, e, homologizačného úradu e, v Luxembursku. Potvrdili nám, že Luxembursko má veľký záujem o pokrok v tejto oblasti a aby tieto emisné prípady určite nie, nie sú len o Volkswagen, ale o čistejšom ovzduší pre každého. Poznamenali, že treba mať jasnejší pohľad na vec a tu ministerstvo zadalo audit e, v spoločnosti KPMG. Audit potvrdí e, homologizačné certifikáty 180 89, ktorý sa používa v viacerých eh, vozidiel, vozidlách. Minister nám eh, prislúbil podporu eh, pre tento výbor. Ďalší kolega vysvetlil dôvody, prečo automobilový priemysel si vyberá často Luxembursko na homologizáciu. Tiež vysvetlil, aký je tu rámec a aký úlohu majú jednotliví participanti E, boli sme prekvapení, že napriek tomu, že Luxembursko nevyrába vozidla, žiadne motorové vozidla, mnohí výrobcovia si vyberajú Luxembursko na typové schvaľovanie. V nasledovných diskusiách e, prebehli viaceré diskusie, viaceré témy. Prečo napríklad Luxembursko nemá vlastné technické služby? Prečo ich e, zadávajú von? Eh, hovorilo sa o, o nedostatkoch európskych postupov, trhového dozoru a využití sankcií. Ďalšia prezentácia k homologizačnému eh, systému eh, v Luxembursku od zástupcu oddelenia pre cestnú dopravu Luxemburského ministerstva. My sme dostali vyjasnenia, viacerým témam, využitie sankcií a tak ďalej v prípade porušenia, takisto o zisťovanie maskovacích zariadení a aký je právny rámec pre európske typové schváľovanie. Takisto dozor trhu, ktorý sa dá zlepšiť. A teraz odovzdám slovo pánu Gebrandovi, aby pokračoval, pretože na druhej časti eh, našej cesty som sa nemohol zúčastniť. Ďakujem. Um, Ďakujem pánu Zalbovi. Vážená pani predsednička, dokonca sme spolu išli vlakom e, do Brus- Bruselu, takže to bola naozaj e, environmentálne čistá e, cesta. Na druhý deň sme navštívili veľmi zaujímavú prevádzku TUV, technickej kontroly Porínia v Nemecku, kde sme videli, ako tieto testy sa e, robia. Videli sme podrobnosti. A ako vyzerá atmosféra, ktorá sa pripravuje pre tieto testy. Čo ma a zaujalo je e, dôraz na úlohu vodiča, ktorý musí e, sledovať určitý vymedzený rámec, ktorý má na monitore pred sebou a či ide rýchlejšie alebo pomalšie. E, tá e, fixná rýchlosť má veľký vplyv na výsledok e, testov. Takže STK v Poríni nám používali, povedali, že robia, používajú svojich vlastných vodičov. Dajú sa tým pádom zmeniť hodnoty emisí sú tu tieto cykly testov, ktoré vedia ovplyvniť výsledok. Veľmi radi sme si všimli, ako to funguje. Takisto nám ukázali e, PEMS, majú ich k dispozícii, ukázali nám, ako ich e, uplatňujú v vozidlách a používajú na cestách. takisto ako v testovacom cykle e e NEDC, e, vyvinuli vlastný postup a povedali nám, že RDE emisie s rovnakým vozidlom boli 5 krát vyššie než v laboratórnych podmienkách. Toto vozidlo emitovalo teda na cestách 5 krát viac než počas laboratórnych testov. A dôvod prečo? Už tu boli špekulácie, jedna z nich, že je tu možno, e, vyč, e, že sa na tom podiela e, vyššia miera zrýchľovania na cestách, ďalej že te, tie zariadenia zachytávania noxov neboli e, najvyššej kvality. A čo si, čo pre mňa bolo veľmi zaujímavé, z návštevy v Umikore e, a takisto tej druho, druho, toho druhého dňa bola silná kritika faktorov konformity. Nebudem to používať parlamentnú diplomáciu. Ich výpovede boli veľmi jasné. Ďalší taký veľmi jasný veľmi jasná výpoveď bola, že akékoľvek emisie v e, automobilom priemysle sú poháňané jediným aspektom a tým je legislatíva. A skutočnosť, že Čína vyvíja e, legislatívu, ktorá ide e, oveľa ďalej než naša Euro 6, to znamená, že sa obávajú, že inovácie e, budú smerovať z Európy do Číny, ak sami sa, ak nepokročíme v environmentálnej legislatíve, pokiaľ ide o automobilový priemysel. Tieto dva elementy som chcel doplniť ešte slovám predrečníka. Ďakujem. Ďakujem. Na zozname rečníkov sú dvaja rečníci. Pán Zoríňa a pán Turmes, ak ste ešte ďalší. Pán Zoríňa, nech sa páči. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas complementar. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len som chcel doplniť stručne niektoré veci. To, čo povedali páni Salba Herbrandy eh, jedným údajom E, pri návšteve ISPRE. Táto návšteva bola pre prácu nášho výboru veľmi dôležitá. Myslím, že by bolo dobré naprogramovať aj návštevu pána Šulca ďalších, e, e, ktoré sú dôležité. Išlo tam predovšetkým o technické kompetencie, e, ktoré sú vynikajúce, preto tam nie sú nejaké obmedzenia technických kompetencií pri meraní emisí v tomto inštitúte a tam sa aj ukázalo, aká je povaha politického mandátu, ktoré dostalo toto centrum po tom, čo sa štúdia zverejnila, kde sa hovorilo, že aké sú praktiky, podvodné praktiky primeraní misí, treba si uvedomiť jednu vec. Ako náhle sa správa uverejnila, že je možné takéto podvodné praktiky, že by existovali. Otázka je, aké oni dostali politický mandát. To nebolo preto, aby potvrdili indície, aby robili prácu, aby niečo vyvrátili, ale tento inštitút má, má kapacitu na to, aby takéto výskumy e, mohol urobiť, aby či boli podvody urobené alebo nie, ale ich mandát bol úplne iný bol tam vyšetrovací výbor. No a ja som sa dozvedel, že mandát dostali. Mali vyvinúť technológie PEMS, teda prenosného merania emisí, aby to umožnilo kontrolu v reálnych podmienkach. Toto bolo rozhodnutie. To bol ten mandát ale oni mohli dostať aj iný mandát na vyvrátenie pochybností v podvodoch. Takže ja si myslím, že práve pri udelovaní toho mandátu došlo k pochybám a za to môžu práve zodpovední politicky. A tieto chyby nemôžeme zvalovať na tých, ktorí sú v výskumnom centre zodpovedné za technickú stránku. Potom otázka je, že či oni adekvátne upozorňovali na tie praktiky. Možno určite mali byť rozhodnejší, asertívnejší spôsobom, ako vydali upozornenia, varovania. To mi aj bolo v súkromnom rozhovore potvrdené. Tiež si myslím, že keby to boli uverejnili skôr a lepšie, vhodnejším spôsobom, tak by bola možnosť ísť ďalej, ale neurobili to, nešli ďalej, postupovali by v zmysle istej kultúry. A táto kultúra sa ale netýka len IRC, ale iných európskych agentúr. síce to je kultúra nepreberania zodpovednosti, alebo vlastne ako keby nebolo jasné, kto je za čo zodpovedný, a ja si myslím, že by sme my tento prístup mali zmeniť a keď sa nám to podarí, tak to bude plus pre všetkých. Situácia je taká, že nikto nepovie, že všetko vie dostatočne len preto, že nechce byť za niečo zodpovedný a nechce byť prinútený, aby konal. A keď sa nám toto podarí zmeniť, tak to by mohlo byť vhodný pozitívny kolaterálny efekt nášho výboru. Ďakujem. Ďakujem. Pán Turmes, ja by som dodal k tomu, čo ste povedali o Luxemburgu. Správa je napísaná veľmi dobre a to, čo sa stalo v ten deň, keď som tam bol, a pán Soriňo hovorí veľmi správne k tomu JRC, Všetky informácie a správy, ktoré tieto laboratória vydávajú, sú vynikajúce. Samozrejme, je stále možné vylepšovať aj do budúcnosti. Ak by sa mal vrátiť pán Šusaj alebo pán Šimanský, ak chceme, aby JRC bolo centrom nejakého dohľadu nad trhom, Ak to má byť laboratórium, certifikácia, homologizácia, ako dosiahnuť, aby potrebné informácie, údaje a štatistiky z tohto centra, aby sa politicky nedezinterpretovali. To je podľa mňa podstatné. To je aj úlohou nezávislého orgánu a našou úlohou je, ako zabezpečiť a dohliadnúť nad tým, že to, čo sa robí v tomto fantastickom laboratóriu, aby sa využívalo nezávisle a nie anonymizačne, pretože to, čo hovorí pán Sorino, to len potvrdzuje moje slova. Tie údaje boli k dispozícii, ale nikto ich nevyužil tak, ako bolo potrebné. Pani predsednička, áno. Kolegovia, Rozhodli sme sa urobiť CRC e, špeciálne vypočutie, ale musíme sa dohodnúť, koho pozveme. To vyriešime na budúcich koordinátoroch. Každá politická skupina bude môcť vyjadriť svoj názor, ale bolo by to asi dobre, asi aj v súvislosti s diskusiami o schvaľovaní typov a dohľadom na trhom. Chcel by ešte niekto vystúpiť? Nie tak s dnešným programom sme skončili. Kolegyne a kolegovia, rada by som vás upozornila, že vo štvrtok 20. máme do obeda významné vypočutie s pánom Aleksandrom Dobrentom. To je nemecký minister dopravy a s ministrom pre hospodárstvo, prácu a dopravu spolkovej krajiny Dolnej Sasko. Takže teším sa na budúce stretnutie a želám vám úspešný večer.